omeškal, nož a protokoly včerajších zasadnutí sú k dispozícii. Má niekto nejaké pripomienky? Vidím, že nie. Takže tým, je, tým sú protokoly schválené a ďalším bodom je